partnermi v zmysle stabilizácie krajiny a ďalšej podpory politického procesu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Tým sa uzatvára rozpráva. Bolo nám predložených 6 návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať po skončení nasledujúcich rozpráv. Ďalším bodom programu je rozpráva o situácii v Bahrajne. Aj tu najskôr dostanú slovo autory uznesení ako prvý pán Repo. Máte jednu minútu. <clears throat> Arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia ľudských práv v Bahrajne sa bohužiaľ zhoršila. Násilné potlačenie demonstrácií s obeťami na životoch, to je naozaj armujúce, aký je tam veľmi tvrdý postup proti demonstrantom. Ehm, zakročovanie voči kritikom opozícii je dôležité, aby začal skutočný dialog s občianskou spoločnosťou. Arabská jar spustila obrovskú vlnu demokratizácie a myslím si, že je dôležité vyhnúť sa nejakým dvojakým metrom, e, dvojakej morálke. Je dôležité, aby sme zahraničnej politike všade konali podľa rovnakých pravidiel. Fungujúca spoločnosť potrebuje na zatvorený dialog a spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou a politikmi. Každá, každý národ, každý ľud si zaslúži rešpekt a to platí aj pre Bahrajn my nechceme šíriť nejakú rebeliu, ale mučenie to nemôžeme vôbec akceptovať. Násilie policie nemôžeme dopustiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Repo. A teraz na dve minúty kolega Tenov, nech sa páči. Pán predseda, naozaj vidíme, čo sa udialo v Bahrane v roku 2011 že to bolo veľmi znepokojujúce, boli tam nepropočné zásahy policie, mnohí demonstranti zomreli. No a tí, ktorí to spôsobili, samozrejme musia sa postaviť pred e, spravodlivosť. Ale čo sa udialo od, od, posta, od posledného uznesenia z januára v tejto krajine? Prečo vôbec máme nové uznesenie na tú istú tému? Ja e, súhlasím s obavami bahrajnskej vlády v tom, že tento parlament môžeme vnímať ako Ehm, skrátka kritika Bahrajnu, pričom eh, ľudskoprávna situácia v iných krajinách eh, je oveľa horšie ako Saudská Arábia. Tam nešlo k žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o demokratizáciu od arabskej jary, ale Európska únia ju veľmi nekontroluje, veľmi nekritizuje. Bahranu je potrebné zagratulovať eh, za pokroky eh, v národnom dialogu, ktorý naštartoval král, eh, zmena trestného zákonníka a tak ďalej, ombudsman a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sú reformy, ktoré je potrebné chváliť. Myslíme si, že politickí väzni by mali byť prepustení, že by ľudia mali mať možnosť demonstrovať a mať slobodu prejavu slobodné médiá sú základom demokratickej spoločnosti. S tým súhlasíme. Ehm, ja si myslím, že v Bahrajne máme e, snahu e, zlepšiť e, situáciu v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o vytvorenie súdu pre ľudské práva, toto je tiež, myslím, pozitívne pre tú krajinu, že naozaj sa snažia vo svojej malej krajine dosiahnuť pokroky. Takže poprosím kolegov, aby konštruktívne boli v dialogu s touto krajinou. Nie je potrebné eh, len eh, kritizovať eh, v tejto súvislosti vôbec nie. Nám to nepomôže, alebo je to skôr kontraproduktívne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Tenok. A teraz má na dve minúty slovo kolegyňa Veržia. Nech sa páči. Keď si čítame to uznesenie, ktoré nám predkladajú, tak musíme povedať, že je plnamešom umiernené. Áno, situácia ľudskoprávna je stále znepokojujúca. Áno, reformy, ktoré boli avezované, zatiaľ nie sú uplatňované. To je to najmenej, čo môžeme povedať. Od e, augusta sa situácia zhoršuje, represia pokračuje, zhoršuje sa a reformy idú v rozpore s tým, čo e, slúbil e, vládnúci klán snaha zabraniť manifestáciám. Eh, Bahrajnské orgány eh, využívajú represívnu legislatívu a aj silu. Napriek tomu však e, tisícky, desaťtisíce Bahrečanov idú dovoliť, žiadajú demokratizáciu, ale znova sa režim obratil proti ním na legitimizáciu e, represí, e, používajú rôzne vyhovorky, ale všetci vedia, že režim stojí za týmto všetkým, že chcú, aby slovenský klán zostal naďalej pri moci sumické krajiny, Saudská Arábia a tak ďalej podporujú túto situáciu. Takže bez pochyb eh, premiér Kalifa Bill Salman Ha-Khalifa, ktorý už je pri eh, vláde viac než 40 eh, rokov, že on môže za toto sprísnenie, za to, za to väčšie zásahy režimu. Medzinárodné spoločenstvo by však eh, si malo demokratický význam tohto regiónu. Európska únia má v tej súvislosti obrovskú odpovednosť. Bahrajčania naozaj eh, preukazujú obrovskú odvahu. Nemôžeme eh, ich ponechať bokom, zabudnúť na nich. Európska únia to nedostala očakávaniam občanov. Oni chcú, aby ich demokratizačné snahy boli vypočuté nemôžeme Bahrajčanov e, ponechať na pospa svojho, svojmu osudu. E, mimovládne organizácie poukazujú na e, tvrdosť režimu, takže prosím, nebuďme ticho, nehlasme toto uznesenie, pretože toto nepostačuje. Je dôležité, aby sme hlasovali, ak už nie proti, sme sa zdržali, my sa zdržíme hlasovania, pretože chceme poukázať na našu solidaritu s bahrajským ľudom. Ďakujem pekne. Slovo dostáva kolega Lísek na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Vážená pani komisárka, Bahrajn je malá, ale veľmi dôležitá krajina eh, v rámci daného regiónu. Je to krajina, ktorá nie je úplne demokratická podľa nášho chápania, ale je to krajina, ktorá prijíma alebo robí kroky v forme súdnictva, ochrany ľudských práv. A viaceré inštitúcie majú slúžiť tomuto účelu. A to oceňujeme v našom uznesení, ale je jasné, že aj s našimi partnermi, alebo hlavne s našimi partnermi, musíme byť úprimní a odsúdiť musíme odsúdiť veci, ktoré treba odsúdiť. A preto hovoríme o persekúciách, represáliách, útokom na opozíciu alebo mučením. No, takže odsudzujeme to všetko. Ale rád by som poďakoval kolegom z iných politických skupín za konštruktívny prístup k návrhu uznesenia, pretože podľa nášho názoru je to vyvážené uznesenie a bude podporuje reformy Bahrajne. Ďakujem pekne, kolega. Slovo dostáva kolegyňa Harky na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, predseda. Toto uznesenie, uh, hovorí o situácii v Bahrajne, kde povnice ľudské práva uh, musia čeliť zadržiavaniu, zastrašovaniu, mučeniu. No a preto ja žiadam o bezpodmienečné prepustenie uh, politických väzňov, väzňov svedomia, žurnalistov, bojovníkov za ľudské práva, doktorov, učiteľov a ochrancov mieru. Konkrétne by som chcela hovoriť o dvoch, uh, eh, Nabil Ražáta a Abdul Haria Kavadža, s ktorým a s jeho rodinou som sa stretla, keď bol vo väzení. Pán Tenok sa pýtal, či potrebujeme uznesenie o Bahrajne. Ja by som chcela hovoriť o, o použití, použití smrteľného plynu, ktorý eh, v ktorý v Bahrajne zabil približne 50 ľudí. A keď sa používa takýmto štýlom, tak v súlade s názormi organizácie na zákazanie eh, zbraní hromadného ničenia je to chemická zbraň. Nuž eh, v Sýrii vieme, aká je situácia, ale sa to ignoruje. Ja myslím, že treba eh, je potrebná inšpekcia v Bahrajne podľa protokolu a dohovoru o chemických zbraniach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa. Takže toľko autory stanoviska. A teraz rečníci v mene politických skupín, ako prvý dostal slovo kolega Poselt, pán predseda. Barhaňské kráľovstvo leží e, na priesečníku mnohých záujmov, ktoré otriasajú celým arabským svetom. E, konflikt medzi sunitmi a šítmi, e, E, ambície Sádskej Arábie a Iránu, konflikty medzi nacionalistami a islamistami, e, rôzne geostrategické a hospodárske záujmy. No a zo všetkých týchto dôvodov na záujme stabilita v tomto regióne. Avšak stabilita sa dá budovať len na základe ľudských práv a preto sme vďační za reformnú politiku, ktorú král Hamata po katastrofe z roku 2011 spustil. Vítame ombudsmana, ministra pre ľudské práva, e, e, zlepšenú politiku a pre práva žien, ale e, treba, aby teraz začali konať. No a preto je táto, toto uznesenie obmedz, opravnené, ale je umiernené, uznáva reformy, ale pripomína nutnosť pokroku. Ďakujem pekne, kolega Poselt. A teraz nasleduje kolegyňa Geringer de Odenberg. Ďakujem pekne, predseda. Je, mm, zase hovoríme o problémoch v Bahrajne v Európskom parlamente. Orgány ignorujú požiadavky e, obyvateľstva a orgány zareagovali násilne na mierové, mierové protesty. V celé krajine sú prenasledovaní bojníci za ľudské práva a keď sa má 14. augusta e, mala utiať mierová demonstrácia, tak král zakázal všetky demonstrácie a zhromaždenia e, v hlavnom meste a rovnako e, ľudia sú zatýkaní, prichádzajú občianstvo a treba odsúdiť všetky represálie a persekuovanie občanov a vyzvať bahrajnské orgány, aby prepustili politických aktivistov, bojovníkov za ľudské práva, blogerov a všetkých, ktorí mierovo, mierovo demonstrujú. No, dúfame, že autori, orgány príjmu demokratické reformy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa. A teraz na 1,5 minúty kolegyňa Scháke. Ďakujem pekne, predseda komisárka. Mhm, opätovne musíme hovoriť o ľudských právach Bahrajne. na no a tí, ktorí sa pýtajú prečo a navrhujú, aby sme sa pozreli na situáciu do Saudskej Arábie, chcela by som pripomenúť, že Saudská Arábia e, pomáha bahrajnskej vláde. Ale namiesto hľadania dialógu alebo prepušťania politických väzňov, parlament a bahrajnský král teraz sa zakázali mierové zhromažďovanie v hlavnom meste. A treba pripomenúť, že nie všetci, ktorí sú proti e, vládnym praktikám, sú teroristi, podporovaní Iránom. E, malo by tu byť e, väzenia pre mládež a istotne sa nemôže používať mučenie. Bahrajnská vláda musí prestať s odnímaním občianstva a prepustiť politických väzňov z občianstvom EÚ Obe strany polarizovanej spoločnosti v Bahrajne musia prekročiť vlastný tieň a začať dialog v záujme budúcnosti krajiny. Média musia byť slobodné, bohužiaľ nie sú a je to veľmi polarizujúce a je veľkým sklamaním, že osobitný spravodajca pre mučenie nedostal prístup. Rovnako digitálne slobody sú obmedzované, bohužiaľ, s pomocou technológií z EÚ, ktoré pomoc, ktorých sa stopujú obhajcov ľudských práv. Je potrebná pomoc z EÚ, pretože z USA sa nedá očakávať a myslím, že aj parlament musí e, hlasnejšie obhajovať dodržiavanie ľudských práv, bráne e, predtým, než to krajiny ako Saudská Arábia začne používať ako ihrisko pre svoje mocenské hry. Ďakujem pekne. Kolegyňa Šáka, teraz na jednu minútu kolega Bielan, predseda Bahrain je krajinou Blízkoho východu, kde demokratické protesty narazili na násilné reakcie orgánov každý deň. Opoziční lídry, učitelia, doktori alebo študenti sú zatýkaní. Jeden z nástrojov represálie je, že je aktivita špeciálneho bezpečnostného súdu, ktorý sú tí, ktorí boli proti vláde. Ja vyzývam prahenské orgány, aby, aby rešpektovali právo občanov na slobodu zhromažďovania, e, vyjadrenia aj slobodu médií. Vyžadujeme prepustenie politických väzňov a rovnako treba ukončiť súdnu diskrimináciu a potom v krajinách ako Sýrii ukazujú orgány angažovať sa v dialogu. Vítame vytvorenie ministerstva pre ľudské práva, ale treba na Manamu e, vykonávať tlak, aby tieto inštitúcie boli za, fungovali na základe medzinárodných noriem. Dúfam, že nás hlas bude vypočutý a ja sa spolieham na konštruktívne kroky orgánov aj EU. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Bielen. A teraz dostane slovo pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako milióny ľudí na celom svete, ľudia a mladí ľudia boli inšpirovaní revolúciou v Egypte a Tunisku ťahali za jeden povraz, pretože mali aj oni zlú skúsenosť z minulosti, pokiaľ je demokratické, pokiaľ je podkupovanie demokracia, žiadali zlepšenie demokratickej situácie v ich krajine, ale čo sa im dostalo, boli iba represále zo strany bahrajnskej vlády a intervencie z sádskej armády. Toto stále pokračuje, dokonca sa to navýšilo v poslednej dobe proti zamestnancom verejného sektora a do, lekárom ľudia sú tu prepúšťaní z práce, pretože sa predpokladá, že sa možno zúčastní na takýchto protestoch, alebo že ich prepustili iba za to, že pomohli zraneným ľuďom. Boli tu lekári, ktorí sa dostali pred vojenský súd, boli síce sprostení viny, ale boli tu predsa, sú tu stále ešte lekári, ktorí sú vo väzení a niektorí z tých, ktorí už boli prepustení, sa nemôžu vrátiť vykonávať svoju prácu. V auguste bol vydaný kráľovský dekret, ktorý zruší právo na zhromažďovanie sa. Všetci politickí väzni musia byť prepustení bez nejakého ďalšieho odkladania a všetci tí, ktorí boli prepustení z práce, takýmto spôsobom sa musia mať možnosť vrátiť do práce. Nemôžeme takéto pokritectvo akceptovať. Tie jednotky, ktoré hovoria, že treba útočiť, zautočiť na Sýriu, ako OSN, a tak treba pomôcť práve aj tomuto regiónu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Murphy. Teraz zostane slovo pán kolega Obermeier. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, aj v Bahrajne sa arabská jar e, vyvinula iným spôsobom, ako sa očakávalo. Je pošliapáva na Bahrajn, je príkladom viacerých krajín tohto regiónu a Boj tých, ktorí sú pri moci, že by stratili moc, je veľký. Dvojitá morálka západu sa takisto ukazuje, pokiaľ ide o postoj k tejto krajine, pretože sú dôležitým partnerom tejto krajiny. Čas, dlho sa prizeráme, ako sa tu porušujú ľudské práva a nechceme sa vmiešavať do vlastných e, obchodov. Avšak je tu porušovanie ľudských práv a tieto sa nedajú nejako kúpiť za peniaze. Musíme sa držať to, čo, toho, čo povedal pán Kofi Annan v minulosti. Porušovanie ľudských práv v súčasnosti sú vlastne masakrami zajtražka. A preto tie požiadavky EÚ, pokiaľ dodržiavanie ľudských práv, treba brať vážne. Ak sa tieto nebudú plniť, tak to bude mať následky do budúcna. To by znamenalo napríklad embargo, pokiaľ ide o zbrojenie, zmrazenie peňazí zodpovedných ľudí a tak ďalej. Takže to znamená, že namiesto toho, aby sme iba hovorili prázdne slova, musíme celkom jasne niečo povedať a konkrétne konať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Obermajer. Takže toľko rečníci za politický skupiny. Teraz idú ďalší rečníci. Pani Korhola, nech sa páči, máte minútu. Vážený pán predseda, nie je jednoduché Irán, Saudskú Arábiu, USA nejako limitovať, pokiaľ ide o moc, ktorú majú. A preto je veľmi ťažké povedať niečo k tejto téme momentálne. Musíme byť skromní, ale je to skutočne veľmi ťažké pre vládu v súčasnom politickom prostredí e, sa vyhnúť nejakým protestom, ktoré sú tam. To však neznamená, že by sme mali podporovať to, čo sa tam deje. Mali by sme sa snažiť o to, aby sa všetky zoskupňa v tejto krajine snažili o demokratické vyriešenie situácie, avšak mám aj určité obavy, pokiaľ ide o jednotlivé ciele, ktoré sú tu zastávané, napríklad pokiaľ ide aj o mierové demonstrácie. Z časti to znamená niekedy v niektorých situáciách aj to, že tu chránime tých nesprávnych. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí budú začali na arabskej raj, aby sa skutočne dostali k rokovaciemu stolu. Ďakujem veľmi pekne, pani Korola. Teraz zostane slovo pán Van Orden. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Báreň je našim dlhodobým spojencom. Má kľúčovú geopolitickú polohu. V tomto regióne je hlavným je hlavným prístavom pre USA v tomto regióne. Je to spojenie Sádskej Arabie, Tieto skutočnosti treba v tejto krajine cieľom pre tých, ktorí chcú destabilizovať režim a západné vzťahy tejto krajiny. Viaceré roky tieto dve komunity v tejto krajine žili mierovo. Teraz momentálne vidíme, že sa zneužívajú tie rozdielnosti. Áno, podporujeme právo na voľné zhromažďovanie a mierové zhromažďovanie a manifestácie. Treba samozrejme vypočuť aj požiadavky ľudia. V tomto kontexte iniciatíva kráľa, kde žiada medzinárodné inštitúcie a preskúmanie tejto situácie to my všetci oceňujeme. Ale na dôvažok treba povedať, že okrem týchto demonstrácií tu boli aj teroristické útoky a v budúcich dňoch budú ďalšie provokácie na uliciach tohto štátu. A médiá pravdepodobne sa budú snažiť hľadať také príbehy, kde budú môcť hovoriť o brutálnostiach. V záujme Bahrajnu e, treba postupovať obozretne treba povedať, že politické zriadanie istotne bude v tejto krajine proti násilnostiam a vyrieši situáciu formou vyšetrenia. Ďakujem pekne, pán Orden. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Ako prvý dostane slovo pán kolega Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aby som povedal teda pravdu, Bahra nie je ani z polovice taký zlý, ako možno iné krajiny, o ktorých sme tu práve hovorili. A treba povedať, že treba uznať aj pokrok, ktorý bol zaznamenaný v tejto krajine, ak sa pozrieme napríklad na policajného ombudsmana. A takisto musíme uznať aj všeobecné uznanie, ktoré bolo prijaté vo vzťahu k ženám, čo vôbec nie je bežná záležitosť v tomto regióne. Ak sú tu určité chyby, tak to je samozrejme niečo, na čo musíme poukázať. A nie je tu žiadna pochyba, pochybnosť o tom, že musíme vytvoriť tlak na Bahrajn v tomto zmysle predovšetkým, pokiaľ ide o upieranie slobody tlače. Sloboda tlače je dôležitá pre každú demokratickú krajinu, predovšetkým pokiaľ ide o sociálne médiá, aj to musíme preskúmať a takisto je to aj celá otázka toho, ako sa nakladá s politickými oponentami. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Kelly. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Kretu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som znepokojená, pokiaľ ide o kroky e, úradov tejto krajiny, predovšetkým pokiaľ ide o brutálne potlačenie demonstrácií, e, kde, ide, kde sa upiera právo voľného zhromaždenia. Sa musíme jednoducho vyzvať, aby sa prestali v tejto krajine prenasledovať ľudia, ktorí boli zadržení z politických dôvodov. Každý má e, právo slobodne sa zhromažďovať. Musíme zabezpečiť prístup do tejto krajiny osobitého predstaviteľa pre vyšetrovanie mučenia. Takisto musíme znovu nastoliť systém justície v tejto krajine, tak ako tomu bolo v minulosti. Bahrajn bol vybraný ako sídlo súdu, Medzinárodného súdu. To je dobrá iniciatíva zo strany Arabskej lígy. To je niečo, čo by mala vítať aj Európska únia. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz chcem slovo pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Súhlasím s pánom Tanokom,

Ďakujem pekne, pán kolega Paška. A na záver dostáva slovo pani Esaja. Situácia v Bahrajne je výsledkom arabskej jary a vláda tu kontroluje opozíciu, respektíve jej snahy, vedú k obmedzovaniu základných občanských práv, pretože týmto spôsobom chcú utišiť opozíciu. Kontrola teroristických útokov, to by nemalo viesť k ďalším násilnostiam a tí, ktorí robia násilnosti, by sa mali dostať pred súd. Nemôžeme akceptovať zadržiavanie detí ani mučenie. Ako už bolo povedané, sú určité krajiny v, tejto, v tomto regióne, kde situácia je ešte horšia a preto musíme my poukázať aj na zlepšenie situácie v tejto krajine. Je politovania hodné, že nie všetky politické skupiny nechceli podporiť tento vyvážený text. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani kolegyňa. Končíme týmto spontánnu rozpravu a na záver dostáva slovo pani komisárka Redingová. Nech sa páči. And, uh, Vážený pán predseda, Situácia Bahrajna nás naozaj znepokojuje a podpredsednička Ešte ma požiadala, aby som to tu na tomto mieste vyjadrila. Ona veľmi pozorne monitoruje situáciu v Bahrajne, od kedy vo februári 2011 eh, začali nepokoje a je v kontakte s úradmi vrátane s kráľom Hamadom a s vrátane Bahrajnskej občianskej spoločnosti. Opakujem, Opakovane sme vyzvali všetky strany, aby skoncovali s násilím a aby nastúpili cestu národného zmierenia. O toto nám e, vo všetkých krokoch išlo. Podpredsednička Ashton požiadala Stavrosa Lambrinidisa, aby navštívil túto krajinu a tým pripravil jej návštevu 30. júna, keď zasadala e, Rada pre spoluprácu v Perskom zálive. No a pán Lambrindy stretol počas svojej návštevy zástupcov vlády, e, nižších úrovní samozprávy, e, zástupcov občianskej spoločnosti a tak ďalej. A opakovane hovoril, že proces zmierenia je kombináciou umiernenosti a krokov na vytvorenie dôvery zo strany všetkých, všetkých strán. Malo by tam spadať prepustenie tých, ktorí boli počas mierových eh, politických aktivít uväznení. Takto by sa prekonala mm, polarizácia bahrajnskej spoločnosti. Dodržiavanie ľudských práv v Bahrajne je veľmi dôležitou otázkou. Naďalej a proces národného zmierenia ešte stále mm, je len v začiatkoch. Preto vyzývam orgány, aby akákoľvek nová legislatíva bola za každým eh, v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi, aby občania eh, boli chránení, aby ich práva boli chránené v praxi kontakte s bahrajnskou stranou opakujeme obavy, pokiaľ ide o nové opatrenia s cieľom odňať štátne občianstvo, napríklad nedávna výhľaška, e, ktorá sa týka e, kontakto medzi e, politickými stranami a diplomatickými misiami. Takže naďalej situáciu veľmi úzko monitorujeme. Naďalej podporujeme Bahrajn, aby implementoval v plnej miere a rýchlo odporúčania OSN. Európska únia e, rovnako rada poskytne e, akúkoľvek formu pomoci na tieto účely, lebo si myslíme, že toto je dôležité s cieľom e, dosiahnuť vzájomnú dôveru, ktorá je základom reformného procesu. Minulý júl sa vytvoril úrad policajného ombudsmana, to nás teší, ale budeme naďalej v kontakte s orgánmi, aby sa zakročilo proti beztresnosti. Tento nový úrad v spolupráci e, s štátnou prokuratúrou a špeciálnou jednotkou e, Dúfam, že títo budú plne nezávisle plniť e, svoj mandát. Rada by som rovnako uvítala spoločné vyhlásenie o Bahrajne Rady pre ľudské práva OSN z 10. septembra. Toto, tento dokument podporili všetky členské štáty a tiež vítam príspevok delegácie Európskeho parlamentu e, pre vzťahy s arabským polostrovom z apríla 2013 po výjazde a e, teda veľmi sa tešíme tým vyváženým odporúčaniam, ktoré Európsky parlament táto delegácia e, vypracovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končím rozpravu. Bolo predložených 6 návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať teraz. Dovolte mi, aby som vám však e, v tejto chvíli oznámil. Máte niečo v rokovacom poriadku?